si otváram hlasovanie, na to, aby sme si overili, či to funguje. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie teda. Funguje to výborne, takže môžeme začať. Takže začneme pozmeňujúci návrh 46. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 47 za, proti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 Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 50. Ak chcete mať predlžené dopoludne, tak môžeme takto overovať jedno za druhým. Takže pozmeňujúci návrh 50 za, proti, prijali, prijaté. 4, kompromis 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté.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 Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijaté. 66, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 67, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 68 za, proti, zdržali sa, prijaté. 69 za, proti, zdržali sa, prijaté. 70 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 63 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijaté Pozmeňujúci návrh 87 za, proti, zdržali sa prijaté. 88 za, proti, zdržali sa. Overme si 88. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 10, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 91 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 92 za, proti, zdržali sa prijaté, 93 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 94 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 95 za, proti, zdržali sa, overme si 95, otváram hlasovanie. Myslím, že to je prijaté. Končím hlasovanie. Prijaté. 96 po častiach. Prvá časť odca. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 98 za. Proti. Zdržali sa. Overme 98. Otváram hlasovanie. Myslím, že to je prijaté. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijaté. 99 za, proti, zdržali sa, prijaté. 101 za, proti, zdržali sa, overme 101, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 102 za, proti zdržali sa zamietnuté, 103 za, proti zdržali sa prijaté, 104 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 11 za, proti zdržali sa prijaté, 110 má tri časti po častiach. Prvá časť ústny pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť, prv časť 1 za. Prepačte, tá vypadá. Časť 2, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Overme si. Časť 2, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 111 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Overme si 111. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 113 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 112 za, proti, zdržali sa. Musíme si overiť 112. Otváram hlasovanie. Prepačte, to vypadlo. Takže 111 tak či tak vypadla. 114, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 48 vypadáva. Kompromis 12. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 13. Za? Proti? Zdržali sa prijaté. 124 za. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Zamietnuté, pardon.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 Kompromis 18, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 145, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Overme si 145, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 27, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis 19, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 151 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 20, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 155 za, proti, zdržali sa. Overme si 155, kto je za, teda otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. 156, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 157, za, proti, zdržali sa, prijaté. E, overíme si hlasovanie, hlasujeme. Končím hlasovanie, prijaté. 158. Kto je za, proti? Zdržali sa prijaté. 159 za, proti, zdržali sa prijaté. 160 za, proti, zdržali sa prijaté. 161 za, proti, zdržali sa prijaté. 162 za, proti, zdržali sa prijaté. 163 Odpadá 164. Za, proti. Zdržali sa. Prijaté. 165. Oddelené hlasovanie. Prvá časť. Hlasujeme o prvej časti. Kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Druhá časť. Kto je za, proti. Kto sa zdržal. Prijaté. 166 za, proti zdržali sa, overíme si 166, otváram hlasovanie. Hlasujeme, hlasovanie je uzavreté a je to prijaté. 167, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 168, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 169, kto je za, proti, zdržali sa 169. Si overíme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 170. Kto je za? Proti, zdržali sa prijatí. 171. za, proti, zdržali sa pri, e, zamietnutí. 172. za, proti, zdržali sa prijatí. 173. za, proti, zdržali sa prijatí. 174 za, proti, zdržali sa. Toto si overíme, 174, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. Kompromis 21, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 175 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 22, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 182, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 23, za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 28, za, proti, zdržali sa prijatí. 100. 5 za, proti zdržali sa prijatý. Kompromis 24, kto je za, proti zdržali sa prijatý. Rozdelené 189 za, proti zdržali sa prijatý. 192 za, proti zdržali sa zamietnutý. 141 za, proti zdržali sa prijatý. 193 za, proti zdržali sa zamietnutý. Hlasujeme o 74. Za, proti. Zdržali sa. prijatí. Overíme si 194. Otváram hlasovanie. Hlasujeme. Končím hlasovanie. prijatí. Tak ako som si myslela, 195 za, proti zdržali sa prijatí, 196 za, proti zdržali sa prijatí, 25 za, proti zdržali sa prijatí, Pozmeňujúci návrh 79 za, proti zdržali sa prijatí. 200 za, proti zdržali sa zamietnutí. 203 za, proti zdržali sa. Overujeme, overujeme si 203, hlasujeme. Končím hlasovanie. A 203 je prijatá. Kompromis 26 e, za, proti, zdržali sa prijatí. 205 za, proti, zdržali sa prijatí. 207 za, proti, zdržali sa. Overujeme 207, myslím, že bol prijatý. Otváram hlasovanie. Opäť hlasujeme. Overte si, či ste hlasovali. Hlasujeme o 207. Overte si svoje hlasovacie zariadenia. Končím hlasovanie. Prijatý. 209 za, proti, zdržali sa prijatí. 210 za, proti, zdržali sa prijatí. E, kompromis. kompromis e, 1 úvodných ustanovení prijatý, 10 za proti zdržali sa prijatý, 13 e, za proti zdržali sa prijatý. Overíme si 13. Otváram hlasovanie. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Je zamietnutý, áno, mali ste pravdu.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 21 za, proti, zdržali sa. 21 si overíme. Otváram hlasovanie. Hlasujeme. Dvacenotka bola prijatá, 22 za, proti, zdržali sa. Overíme si tiež 22. Otváram hlasovanie. Hlasujeme. Končím hlasovanie a 22 je prijatá. 23 za, proti, zdržali sa prijatí. 24 za, proti, zdržali sa prijatí. hlasujeme o 26 za, proti. 26 si overujeme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnutý. Kompromis 29 za, proti, zdržali sa prijatí. 28 e, za, proti, zdržali sa prijatí. 29 za, proti, zdržali sa. Ja si myslím, že je prijatý, ale overujeme 29. -ku. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 30 za, proti, zdržali sa prijatí. 31 za, proti, kto sa zdržal. Overujeme 31. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijatý. 32 za, proti, zdržali sa prijatí. 33 za, proti, zdržali sa prijatí, O ústny pozvenec návrh 3 prijatý, 34 odpadáva, e, ústny pozvenec návrh 1 za proti zdržali sa prijatý, kompromis 3, kto je za, proti, kto sa zdržal prijatý, 38 za, proti, zdržali sa. Overujeme, overujeme 38, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, prijatý. 40 za, proti, zdržali sa, prijatý. 43 za, proti, zdržali sa, prijatý. 44 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 45 za, proti, zdržali sa, zamietnutý úvodné ustanovenia, jednotka za proti, zdržali sa zamietnutí dvojka, prijatí 3 za proti, zdržali sa prijatí 4 za proti, zdržali sa prijatí 5 za proti, zdržali sa prijatí 6 za proti, zdržali sa prijatí 7 za proti, zdržali sa prijatí osmička za, proti, zdržali sa, prijatí. Stanovisko výboru budget, eh, odsek 1, za, proti, zdržali sa, eh, odsek 1, overujeme, otváram hlasovanie, zatváram hlasovanie a je zamietnutý hlasujeme o 5, prijatá 5, 11 e, za proti, zdržali sa prijatí, 14 e, prijatí, 16 za proti, zdržali sa e, prijatí. Ideme elektronicky hlasovať o návrhu správy v tejto podobe. Otváram hlasovanie. Hlasujeme, končím hlasovanie a jedno myselne schvál, eh, schválené e, blahoželám Enrique. That's a rare. It might even be a first. We could check what, what is the... Um... It's, it's not the first. Mm, it's not the first, but it's, it's, but it's rare. So well done, Enrique. Málo kedy sa to stáva, aby jednomyselne dopadlo hlasovanie. Takáto veľká správa s množstvom pozvaniujúcich návrhov. Blahoželám. Takže e, poďme na e, tú istú vec, ďalšiu správu. Toto bude možno komplikovanejšie, aj keď už toto bolo komplikované, keďže išlo o veľkú rozsiahlu e, správu. Teda začíname hlasovanie, ale predtým, ako pristúpime k hlasovaniu, budeme, budeme sa venovať 12. Zlepšeniu udržateľnosti dlhovej služby rozvojových krajín. Odovzdám slovo spravodajcovi, ale vidím, že sa nechce ujať slova, preto pristúpime hlasovaniu. Kompromis 2. Kto je za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh 45 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 46 za, proti, zdržali sa, Overujeme 46. Otváram hlasovanie. Hlasujeme. Zatváram hlasovanie a je to zamietnuté. 47. za, proti, to sa zdržal. Overujeme 47. Otváram hlasovanie. Are you in favor? Ste, ste, ste za. Ospravedlňujem sa. Končím hlasovanie. Áno, a je prijatý. 50. Za, proti, zdržali sa. Overujeme 50. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, končím hlasovanie. Prijatý 51, kto je za, proti, zdržal sa niekto, e, prijaté 52 e, v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté druhá časť, 52 je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 53, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Tie nasledujúce dva sú E, stiahnuté, 56 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté, 58 za, proti, zdržal sa niekto prijaté, 57 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Päťdesiat sedmička, ešte stále skontrolujeme si päťdesiat sedmičku, nie. 59. Nie, nie, skontrolujeme si 57, ako bolo požadované. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to zamietnuté, to bolo jasné. 59, kto je za? Proti, zdržal sa niekto, prijaté. 60 za, prvá časť. 60 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Druhá časť 60 za proti, zdržal sa niekto prijaté 62 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté, zamietnuté 64 za, proti, zdržal sa niekto, skontrolujeme 64. Končím hlasovanie prijaté 60. Trojka, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 63 bola prijatá. E, ústne pozmeňovací návrh 6, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 66. 67, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Skontrolujeme si 67. Otváram hlasovanie. Ak budete dvíhať poriadne ruky, bude to jednoduchšie. Každý hlasoval. Končím hlasovanie prijaté. Teraz prejdeme na 68. za. Proti zdržal sa niekto zamietnuté. 69 za. Proti zdržal sa niekto zamietnuté. 70. Kto je za? Proti zdržal sa niekto prijaté. 71, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujeme si 71. Otváram hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. 72. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Prijaté. Ústny pozmeňovací návrh 7. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Prijatý. Kompromis 3, kto je za, proti zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 75, kto je za, proti zdržal sa niekto. Skontrolujeme si 75, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 77, kto je za, proti Zdržal sa niekto? Skontrolujeme 77. Otváram hlasovanie. Každý hlasoval. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 76. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 78. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 79. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? zamietnutá, 80. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Skontrolujeme si 80. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie zamietnuté. 81, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 83, kto je za, proti, zadržal sa niekto. Mm, skontrolujeme si 83, myslím si, že bol návrh prijatý. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. 84, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 86, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Skontrolujeme si 86. Otváram hlasovanie. Myslím si, že to je prijaté. Končím hlasovanie. Áno. Prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Skontrolujeme si ústny pozmeňovací návrh 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 89. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Myslím, že to zamietnuté, ale skontrolujeme si to 89. Končím hlasovanie, je to zamietnuté. Prejdime k 90, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Skontrolujeme 9, myslím len PP je proti. Otváram hlasovanie teda k 90. Končím hlasovanie. Prijaté. 91 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 92 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 93 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 95 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté 96 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté kompromis 4 za, proti, ešte raz za, proti, zdržal sa niekto, skontrolujeme si kompromis 4, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijaté. stovka, kto je za, kto proti, zdržal sa niekto prijaté. 101, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Ústny pozmeňovací návrh 2, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 103, kto je za, proti, zdržal sa niekto? Zamietnutý. 104 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 105 za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 106 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, 109 nie 107, nie 108, hovorí pani predsednička. Kto je za, proti? Zdržal sa nikto, zamietnutý. 109 za, proti? Zdržal sa niekto prijatý. 110 za, proti? Zdržal sa niekto zamietnutý. 111 za, Dobre, skontrolujeme si 110. Otváram hlasovanie. Zamietnutý. Je to tesné. 111 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 112 za, odpada. 113 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 114 za, 113. zamietnutá a teda budeme hlasovať o 114, lebo 113 bola zamietnutá. Takže 114, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 115, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 116, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 117, kto je za, proti, z... kontrolujeme si 117. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Odpadá je zamietnutý tesne. 119 za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujme si 119, otváram hlasovanie, myslím si, že návrh bol prijatý. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. E, prijaté 119 e, v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 121, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 122, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Skontrolujeme 122, otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie zamietnuté. 123, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 124, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 125, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Chcete skontrolovať 125? Dobre, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je česne zamietnutý. Myslela som si najprv, že nemáte pravdu. Dobre, takže to bolo zamietnuté. Teraz k 126, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 127, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujeme 127. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Veľmi tesne. 128. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Skontrolujeme si 128, lebo je to veľmi tesné. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 129, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. 130 e, stiahnutá. Úvodné ustanovenie 3 prijatá. Štvorka, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijaté. 5 za? Proti? Zdržal sa niekto. Skontrolujeme si peťku. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Sedmička, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Šestka, kto je za, osmička, takže osmička, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Deviatka, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté, desiatka, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté, jedenáctka, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté, Dvanáct za, proti, zdržal sa niekto prijaté, Trináct, kto je za, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté, Štrnáctka, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté 15, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté 16, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté 17, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté 18, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté 19, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté 20, kto je za, proti, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujeme si 20. Myslím si, že to je prijaté. Hlasovali ste? Končím hlasovanie. Prijaté. 21. Kto je za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujeme si 21. Otváram hlasovanie. Myslím si, že je to prijaté. Končím hlasovanie. Prijaté. 22, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujeme 22, otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, končím hlasovanie. Zamietnuté 23, kto je za, proti, Musíte poriadne dvíhať eh, ruky. 23, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 24, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 26, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujeme 26, takže otváram hlasovanie k 26. Končím hlasovanie. Návrh bol prijatý 27 28 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 29 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Ústny pozmeňovací návrh 5, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 1, kto je za, proti, Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňací návrh 32. Kto je za? Proti? Zamietnutý. Posledná strana. Pozmeňovací návrh 33. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací návrh 35. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací návrh 36. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací návrh 39. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Prijatý. na návrh 40. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 41. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 42. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací návrh pozmeňovací návrh 1 úvodného stanovenia Ehm, prijatý, pozmeňujúci návrh 2, za, proti, zdržal sa niekto prijatý, hlasujeme o celom, o celej správe v znení pozmeňovacích návrhov elektronicky. Otváram hlasovanie. K tejto definitívnej verzii správy. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Je to prijaté 17 za 9 proti. Gratulujeme pánovi spravodajcovi. Takže kolegovia, týmto končím hlasovanie. Ďakujem vám pekne. A teraz tu budeme mať predsedu Medzinárodného Červeného kríža. Bude to veľmi zaujímavé, najmä z pohľadu diania v Sýrii. takže ak by ste mohli zostať, zostaňte. A tí, ktorí odchádzate, prosím, urobte tak potichu. Ďakujem. Okay, colleagues, can everybody take their seats again now? Kolegovia, poprosím vás, keby ste zaujali svoje miesta. No, takže je tu dôležitý bod programu 13 pokrytie humanitárnych potrieb, výzvy dlhotrvajúcich konfliktov. Je mi potešením, že máme dnes e, hostia pána Petra Maurera, ktorý od 2012 je predsedom Medzinárodného výboru Červeného kríža pôvodne, bol ministrom zahraničných vecí v Švajčiarsku a tiež bol veľvyslancom a stálym zástupcom Švajčiarska pri OSN v New Yorku. Pán Maurer, je nám cťou, že ste tu dnes. Vaša organizácia má dlhú históriu, vznikla 1863 ako medzinárodná medzinárodná organizácia so základňou v Ženeve a Mandát ICRC e, pochádza zo ženevského dohovoru z 1949. A vy pôsobíte na celom svete, pomáhate ľuďom, práve ste prišli zo Sýrie, z Iraku, to sú naozaj veľmi problematické e, krajiny. Je e, Červený kríž založený najmä, teda prispievateľmi sú najmä dobrovoľní darcovia no, vlády. Pán Maurer, mám tu rozsiahle pripomienky, ale eh, je lepšie, keď vám dám slovo. Mm, pracujete vo veľmi komplikovaných situáciách dnes, kedy eh, sa konflikty, teda konflikty sú dlhotrvajúce konflikty na programe dňa. Takže poprosím eh, kolegov, aby zaujali svoje miesta a ja dám slovo pánovi Maurerovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani Predsednička, ďakujem, že ste ma pozvali na váš e, výbor, že mám tu príležitosť e, rýchlo vám porozprávať o výzvach, s ktorými sa potýkame. E, som poprvýkrát v Európskom parlamente. Chcem sa poďakovať vám všetkým za všeobecnú podporu pre e, našu organizáciu od členských štátov EÚ, od EK, od komisie tu v Bruseli. A ak by som všetky tie e, čísla, tie údaje zosumarizoval, tie príspevky Európskej únie e, predstavujú 47 nášho celkového rozpočtu, čiže členské štáty, ECO, Takže ja by som rád využil túto príležitosť, aby som sa vám poďakoval za túto veľkorysú podporu, bez ktorej by nebolo možné robiť to, čo teraz uh, môžeme robiť, aby sme reagovali a pomáhali ľuďom, ktorí to potrebujú, najmä na uh, vojnových uh, líniách dnešných konfliktov niekoľko pripomienok v druhej časti môjho príhovoru jedna z vašich rozpráv v parlamente, pokiaľ viem, a, v rôznych výboroch je, ako zorganizovať finančné štruktúry, aby bolo možné pokračovať naďalej v podpore rozvojovej pomoci, humanitárnej pomoci. Takže táto rozpráva prebieha v spoločenstve, ako najlepšie by sa dalo podporiť toto rozhranie medzi rozvojovou prácou, humanitárnou prácou, najlepšie e, koordinovaným prístupom k týmto výzvam. Takže začnem nasledovne. Niektoré z víziev, s ktorými sa potýkame priamo v teréne a pani predsednička, spomenuli ste moju nedávnu cestu do e, stredného E, na Stredný východ do e, Iraku a Sýrie. Viac než 40 toho, čo robíme, aby ste mali predstavu, robíme v Afrika. Keď hovorím Afrika, to e, sú tie konfliktné zóny ako Sudan, Somália, Čad, okolo, teda krajiny okolo Čadského jazera. Takže toto je e, naša druhá, tretia najväčšia a najväčšie pole pôsobnosti Sahelská oblasť, Demokratická republika e, Kongo. Sú to oblasti, ktoré sú postihnuté dlhotrvajúcimi e, konfliktmi a sú tam teda rôzne výzvy týkajúce sa ďalšieho rozvoja humanitárnej pomoci. Takže od toho závisí aj to, ak ako e, spolupracujeme s ostatnými agentúrami priamo v teréne. Keď sa pozriem e, na uplynulých 7 rokov, zvýšenie z rozpočtu ICRC, k nemu došlo najmä v oblasti e, Blízkeho východu, to stále bola známa oblasť Aktivy Červeného kríža. Zdvojnásobenie e, rozpočtu v ostatných 7 e, rokoch e, sa teda sme mm, zaznamenali a tam vlastne na Blízkom východe sú naše operácie Eh, vlastne štvrtá, piatá eh, najväčšia, druhá najväčšia eh, je v Južnom Sudáne, v Jemene, v Iraku, Afganistane. To sú vlastne tie veľké akcie, ktoré, ktoré sú dnešnými výzvami pre nás. Ak sa pozrieme na tie výzvy, ktoré tu máme, tak by som povedal, že sú tu dve také kapitoly, ktoré nás znepokojujú. Jedna z nich je ťažkosť rokovania o prístupe, pokiaľ ide o neutrálny humanitárny priestor, takisto prístup pre našich pracovníkov a prístup, pokiaľ ide o dostup k obča- civilným občanom. Chcel by som povedať, že vlastne každá tá skúsenosť, každý deň, ktorú máme, že ako sa vlastne dá takýto prístup dosahovať na to, aby sme zabezpečili patričnú bezpečnosť pre našich kolegov v teréne. Nehovorím o niečom, kde by bola nejaká matematická formula na tom, ale ja chcem povedať, že ICRC skutočne sa snaží čo najviac v tejto oblasti robiť. Program rokovaní sa snažíme dosiahnuť to, aby sme boli čo možno najviac dostupní k občanom, ktorí našu pomoc potrebujú. Toto je v podstate zhruba to, čo sa snažíme v našich e, týchto konfliktoch v rámci Blízkeho východu. Ide to vlastne ruka v ruke s výzvou, s ktorou sme konfrontovaní ohľadne toho, že chceme jednoducho zabezpečiť vstup takej fragmentovanej časti sveta. Keď sa pozrie na Sýriu a Irak, tak to nejde iba o krajiny, ktoré by mali jednu hranicu. Sú tu viaceré fronty a sú tu stovky e, aktérov, s ktorými vlastne musíme byť v kontakte na to, aby sme vytvorili bezpečnosť a bezpečné priestory, takisto aj koncenzus pre to, čo robíme. Ak sa pozriete na východnú Hutu alebo Sýriu alebo do niektorých častí Afganistanu, tak Vlastne sú to viacnásobní aktéry, ktorí vy musíte rokovať na to, aby ste zabezpečili koncesu ohľadne toho, že môžete robiť tú humanitárnu pomoc, ktorú chcete poskytnúť. Takže BISK, prístup a bezpečnosť, to je kľúčové e, a najviac nás to teda znepokojuje. Druhá veľká kapitola, ktorá vlastne predstavuje určitú, výz, určitú výzvu pre nás a je to určitý taký predsudek, s ktorým musím vždy bojovať, keď hovorím mimo našich odborníkov. Väčšina ľudí si myslí, že naša humanitárna práca je práca, ktorá vlastne zabezpečuje e, nejakú kľúčovú pomoc na to, aby sme pomohli po tých konfliktoch, ktoré tam nastali. Ale ICRC má mandát hlavne o tom, že my zabezpečujeme ochranu. My sa snažíme byť v kontakte s politikmi, aby sme zabezpečili udržiavanie práva, aby sa chovali tak, aby sme nemuseli iba e, zmierňovať tie dopady, ale by sme vôbec predišli týmto problémom. Medzinárodné, ľudské právo, medzinárodné právo musí byť dodržiavané, sú tu viaceré, e, palet, viaceré otiene týchto problémov. Je to predovšetkým o kontakt so všetkými, ktorí vlastne majú zbranie v rukách, na to, aby sme sa držali napríklad ženevského dohovoru. Tam sú tri kľúčové pr- princípy na to, aby boli ochránení hlavne civilisti. Ide tu aj o to, aby sme sa dohodli na konkrétnom význame tých aktivít, ktoré z toho vyplývajú. To je veľmi dôležité. Treba zabezpečiť ľudský, e, ľudské zaobchádzanie s zatknutými. Treba zabezpečiť to, aby ľudia a rodiny vedeli, že kde sa vlastne ich e, postrádaní nachádzajú na to, aby sme mohli zabezpečiť napríklad zlučovanie rodín a tak ďalej. Takže chcel som iba zdôrazniť, že zatiaľ čo na jednej strane máme rozpočtové čísla a pozornosť verejnosti sa venuje hlavne teda na tie konvoje a prístup a potraviny a e, sanitáciu a bezpečnostné otázky v oblastiach, ktoré sa ťažko dosahujú, ale veľmi dôležitý mandát je predovšetkým, pokiaľ ide o medzinárodné humanitárne právo, pretože my Nemôžeme jednoducho sa vysporiadať e, s týmito problémami vojny, ak na druhej strane máte ešte aj také veľké úsilie, ktoré vlastne e, súvisí s tým, čo som povedal, že treba, aby sme primeli všetkých zúčastnených aktérov k tomu, aby dodržiavali medzinárodné právo. Dnes by som teda povedal, že napríklad je tu otázka a tie výzvy, ktoré sa týkajú ochrany ochrany ľudí. Niektoré z týchto víziev sa vlastne teda týkajú oblasti zdravia, zdravotného sektoru, pretože čo tu vlastne vidíme? Vidíme, že napríklad v Sýrii, v Afganistane a v Jemene vidíme, že tá prohibícia dodávania zdravotníckých služieb je otázka tých kľúčových e, problémov, ktoré sa snažíme vyriešiť. Ak sa pozrieme napríklad na ten čas, ktorý nám trvali rokovania v Sýrii, v Iráku, alebo napríklad aj v Jemene, v Sýrii a v Jemene hlavne vyrokovať taký balíček e, zdravotníckých služieb, ktoré sme schopní poskytnúť a nie je to vyňaté teda. Je to kritická otázka, takže ten dopad toho celkový je z hľadového hľadiska e, veľký, ak sa nám to nepodarí dosiahnuť. Máme tu ešte stále ťažkosti, napríklad pokiaľ ide o zabezpečenie chirurgických materiálov v týchto vojnových zónach, pretože to vníma ako keby podpora pre e, protivníka. Takže na druhej strane sme tu konfrontovaní aj so skutočnosťou, že že vojnové strany musia zabezpečiť takýto určitý e, konsenzus, aj pokiaľ ide o liečivo a pokiaľ ide o celkový ten kontext, v ktorom sa nachádzame. Takisto vidíme, že v rámci týchto nepriateľských vzťahov vo vojnových krajinách, napríklad školy, ambulancie, nemocnice, to sú takisto cieľom a súčasťou týchto vojenských operácií. Takže to, čo tu vlastne my vidíme, je to, že ten dopad vojny vlastne je stále viac má stále viac dopad nie len na jednotlivcu, ale vlastne má dopad na celkový systém, čo si pod tým predstavujem. Ak sa napríklad pozriete, pozrieme na Jemen alebo na Sýriu, takže zistíme, že Jemen vlastne funguje zhruba na úrovni jednej tretiny zdravotníckej infraštruktúry z predvojnového obdobia, a Sýria zase na úrovni 40 porovnaní s predvojnovým obdobím, to znamená 50 nemocníc a kliník boli zničené, respektíve nefungujú. V súčasnosti 50 lekárov opustilo krajinu, respektíve nevykonávajú svoju prax. A to sa, sa všetko deje v časoch, kedy vlastne je takýto veľký tlak práve pokiaľ ide o dostupnosť zdravotníckých služieb voči, voči e, civilnému, civilným obyvateľom krajiny. Takže ja by som chcel teda spomenúť iba tieto veci. A tá výzva, ktorú tu máme, je, že tieto konflikty sú vlastne dlhodobé. Máme tu priemer 30 ročnej, viac ako 30 ročnej prítomnosti našej organizácie v tomto regióne. To znamená, Organizácia, ktorá bola vytvorená na to, aby zabezpečovala riešenie urgentných situácií, vlastne už funguje viac ako 30 rokov. A tieto čísla v podstate časové trvanie pretrváva, predlžuje sa a tie konflikty sa stávajú stále viac komplexnými, pretože vlastne súčasné konflikty sú charakterizované hlavne takým urbárnym násilím, a urbárno-mestskou vojnou. To znamená, že táto štruktúra je viac zraniteľná a keď sa vojna dostane do miest, tak to postihne viac ľudí. Ak by ste napríklad chceli vedieť, že prečo máme choleru v Jemene, tak to je priamo prepojené teda s vojnou. Vojna zničí e, systémy distribúcie vody v mestách, kde väčšina obyvateľstva žije Takisto vojna zničila nemocnice a kombinácia týchto distribučných systémov vody a nemocnic to znamená, že z jedného na druhý deň vlastne mesto jednomiliónové zrazu nemá e, takéto systémy zdravotnícke a distribučné a ak tieto systémy opravíme, tak maximum, čo vlastne dosiahneme, je zhruba taká 80% na funkčnosť po tom prvom útoku. Ak je tu ďalší útok, E, na tieto infraštruktúry, ktoré sa nám podarilo obnoviť, tak potom už to obnovíme iba na úroveň zhruba 50%. To znamená, dochádza tu k stálej degradácii týchto zdravotníckých systémov, pokiaľ ide o urbárny kontext, pretože vlastne využívanie a dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva, pokiaľ ide o tú proporcionalitu, to sa ťažšie dosahuje práve pokiaľ ide o mestské oblasti, kde vlastne vojnové strany nedodržiavajú tie opatrenia tak, ako by sme by si to boli želali. Takže myslím si, že čo tu takisto máme, a vlastne spomenul som to, pokiaľ ide o ten africký konflikt, ide tu o to zaplietanie sa e, takých prvkov ako dlhodobá chudoba, potom tu máme konfliktné násilie, potom kriminálne násilie, interkomunitárne násilie. To znamená, máte takýto negatívny mix toho, čo vlastne vedie k takýmto krehkým, fragilným konfliktom, čo vlastne zhoršuje možnosti poskytovania našich, našej práce. A je to horšie a horšie. Takže ešte možno pár slov, pokiaľ ide o to, že čo to vlastne predstavuje z politického hľadiska. Dovolte mi tri alebo štyri veci spomenúť, ktoré sú podľa môjho názora názoru dôležité a ktoré by sa možno týkali aj poslancov. Jedna teda z tých otázok kde poslanci sa na to pýtajú častokrát, je, že ako vlastne vy spolupracujete s ostatnými a akú formu interakcie máte medzi rozvojovými aktérmi a dlhodobo rozvojovými aktérmi, ktorí poskytujú humanitárnu pomoc, ktorí vlastne v takýchto naliehavých situáciách zabezpečujú pomoc. Dovolte mi možno poskytnúť teda nasledovnú odpoveď a reakciu. Keď sa napríklad pozrieme na naše operácie, 20 najväčších operácií, ktoré máme na svete, tak tieto sa vlastne takmer výlučne týkajú toho, kde, kde vlastne prevláda dlhodobý stav vojnový a to je vlastne ten problém, ktorý musíme my čeliť. Takže, pretože sú tu tieto vojnové strany na vojnovom poli, Treba vyrokovať samozrejme pre, predovšetkým prístup na toto územie, ale v týchto kontextoch nerobíme iba túto prácu naliehavú, pretože e, vlastne tieto konflikty trvajú viac ako 30 rokov. To znamená, zdanlivo sme tu konfrontovaní novým typom potreby, s ktorou máme dočinenia. Tieto potreby vlastne už nemajú taký krátkodobý charakter, sú systemické a dlhodobé. To znamená, toto je vlastne to, s čím sa musíme my vysporiadať. Parlamenty a vlády robia také škatulkové prístupy, pokiaľ ide o rozpočet, pokiaľ ide o riešenie problémov, ktoré vlastne vyvstanú na to, aby sa riešili. Zatiaľ, čo pred 30 rokmi tu bola tá myšlienka, že tu máme takéto rozvojové kontexty, kde vlastne chudoba je kľúčovou otázkou a dlhodobá rozvojová spolupráca by možno bola najlepšou reakciou, pretože tu boli takéto krátkodobé problémy. A teraz tu máme takú zmes všetkého. Máme tu dlhodobé systemické dopady násilia na spoločnosti, ktoré potrebujú reakcie v kontexte konkrétnej metodológie neutrálneho prístupu, kde by sa nestanovali nejaké podmienky, pretože Jednoducho kondicionalita v tomto kontexte už sa nedá predpovedať. Takže jeden z tých kľúčových problémov, aj pokiaľ ide o financie, je to, že ako parlamenty, ako môžete ako parlamenty sa prispôsobiť na tejto situácii a zorganizovať patričnú infraštruktúru takým spôsobom, aby sme ešte ako aktéry v oblasti rozvojovej a humanitárnej pomoci mohli adekvátne reagovať na tieto situácie môžem vám úprimne povedať, že najlepšia možnosť je vždy, aby tu bolo dostatočné množstvo financií, pokiaľ ide humanitárnu pomoc, aby sme skutočne my mohli potom sa pred vami zodpovedať za to, akým spôsobom reagujeme na meniace sa vzorce týchto potrieb nestranným spôsobom. To je pre nás ešte vždy tá najlepšia možnosť. Ak táto možnosť politického hľadiska nie je k dispozícii, tak potom my podporujeme vždy to, aby tu boli rezervy, ktoré napríklad vy alebo niekto iný má, pretože tieto sa potom vyčlenia pre tieto zraniteľné kontexty e, formou humanitárnej pomoci, s ktorým sme konfrontovaní vlastne z roka na rok. A tretia najlepšia možnosť je teda vždy tá, že treba do toho vniesť aj určité formy flexibility medzi humanitárnou a rozvojovou pomocou na to, aby sme tu mali možnosti v určitých konkrétnych okolnostiach potom poberať aj rozvojové finančné prostriedky, aby sme reagovali na tieto naliehavé situácie. Predovšetkým tam, kde takáto e, urgentná pomoc vlastne má zabezpečiť obnove systému, kde vlastne naša reakcia nie je iba forma poskytovania e, potravín pre E, občanov, ktorí teda museli opustiť svoje obydlie, ale napríklad je to pomoc poľnohospodárom, ktorí musia obnoviť tieto svoje systémy na to, aby sme im pomohli. Takže ja by som vám teraz chcel povedať, aby sme rozmýšľali kreatívne, aby sme sa venovali otázke týchto humanitárnych víziev, ktoré máme pred sebou na to, aby sme boli čo možno najflexibilnejší, ale zároveň, aby sme boli čo možno najzodpovednejší ohľadne to, akým spôsobom sa pohneme dopredu, na to, aby sme pomohli meniť túto paletu potrieb, ktorá mám pred sebou. Takisto by som chcel povedať, že meniaci sa, meniaci sa kontext je niečo, čo ma takisto znepokojuje ako aktéra v oblasti monetárnej pomoci. Napríklad 50. rokmi, ak by ste sa spýtali mňa, že čo robím, tak by som povedal, že my poskytujeme predovšetkým potraviny, strechu nad hlavou, sanitácie, sanitu a tak ďalej. Ale dnes, ak by sa ma spýtali, že čo ľudia potrebujú od aktérov, ako som ja, tak je to skôr oprava škôl, spúšťanie malých podnikov a podpora pri obnove malých podnikov, systémové opravy, ktoré som spomenul, psychosociálna práca pre traumatizovaných ľudí, to znamená to sú prvky, ktoré napríklad pred desiatimi rokmi neboli súčasťou toho celkového kontextu našej reakcie na krízy a takisto to neboli teda tie očakávania, ktoré my sme boli konfrontovaní v minulosti. Takže dovolte mi ešte raz vás trochu povzbudiť na to, aby sme kreatívne zmýšľali ohľadne toho, ako finančnú organizáciu a zodpovednosť a tie štruktúry, ktoré s tým súvisia, spustili to je vlastne súčasť tej eh, povahy našej reakcie pre tie postihnuté regióny, s ktorými sme konfrontovaní, vzhľadom na to, že tie systemické dopady násilia sú oveľa dlhšie a teda predlžené v porovnaní s minulosťou. Ďalšia otázka, ktorá znepokojuje z politického hľadiska nás je napríklad to, že ako rozvoj a humanitárne prostriedky môžu byť využívané tak, aby mali pozitívny dopad na migráciu, alebo aby vôbec mali dopad napríklad v oblasti prevencie migrácie. To je takisto kľúčový prvok v rámci týchto diskusí na úrovni Európskej únie, ale v ostatných krajinách. Dovolte mi teda ešte raz tu povedať, že ja, som, ja podporujem otvorený a kritický dialog medzi, keď sa pozrieme na tie tlak, pod ktorým sú politici v Európskej únie a v iných oblastiach a ten tlak, pod ktorým sú humanitárni aktéry, tak aby sme našli riešenia, ako napríklad, e, keď čelíme teda o problémom migrácie a využívania peňazí na riešenie týchto problémov. Takže v súčasnosti napríklad, to treba povedať veľmi úprimne, ak sa pozrieme na to, čo som ja videl v Sýrii, v Iráku, Afganistane, tak my sme veľmi opatrní, obozretní v súčasnosti na to, aby sme robili nejaké odporúčania, v oblasti zjednodušovania alebo pobádania návratu ľudí. Najlepšie, aby ľudia sami dospeli teda k záveru a mali, teda zvážili, že či sú dostatočne v bezpečí na to, aby sa vrátili. Ale nejaké nútené schémy návratu v súčasnosti, ak sa pozrieme na ten krehký kontext, ktorý vidíme v Sýrii, Iraku alebo v Afganistane, my si myslíme, že jednoducho by bolo predčasné nútiť ľudí vrácať sa domov. V Sýrii vidíme, že tá situácia je uprostred tých problémov a jednoducho e, nepredvídateľné, ktorým smerom sa to násilie bude v najbližších dňoch a týždňoch hýbať. V Iraku sme napríklad videli pozitívne, na otáz- pozitívne systém, z náznaky po Mosule. Vidíme, že zhruba z tých 5 miliónov ľudí, ktorí opustili Irak, zhruba 2,5 milióna ľudí, ktorí boli interne premiestnení, sa vlastne vrátili domov. Ale treba si uvedomiť, že 2,5 milióna Iračanov ešte stále sú mimo hraníc krajiny alebo nebývajú doma, nemajú strechu nad hlavou, nemôžu sa vrátiť, pretože infraštruktúra a domy boli zničené a vlastne tá potrebná infraštruktúra na to, aby sme im vôbec pomohli, pokiaľ ide o rehabilitáciu, obnovu tej situácie a rekonštrukciu ich prostredia, v ktorom žili, jednoducho sa nedostavila a z politického hľadiska je predčasné, aby sme posielali ľudí domov, pretože väčšina týchto komunít je ešte stále zmiešaných komunitou šítov a sunitov, kurdov a arabov a sú jednoducho hlboko. Tam je hlboký rozkol a tá náklonnosť k tomu, alebo možnosť tých problémov je jednoducho ešte stále vysoká. Ale chcel by som teraz povedať otvorene, že potrebujeme otvorený a sofistikovaný prístup tejto diskusii. Nie všade vlastne je to nebezpečné a nie vždy je nemožné do istej miery teda aspoň apelovať na to, aby tu bol taký dobrovoľný návrh, návrat a, a možno potom neskôr budeme mať možnosť podporiť aj iné formy návratu. A tretí bod, ktorý som vám chcel prezentovať. Dnes počúvame veľa o E, miestnom charaktere pomoci. Ako člen rodiny Červeného kríža Červeného polmesiaca chcem vyjadriť, ako veľmi si ceníme prácu e, s rešpektovanými národnými organizáciami v konfliktných regiónoch. Napríklad v Sýrii je to e, organizácia Červeného polmesiaca. Chcem byť však veľmi jasný, že jednou z veľkých víziev miestneho charakteru pomoci, že naši e, zamestnanci na miestnej úrovni e, sú súčasťou konfliktu a na to, aby sme prišli s nestrannou odpoveďou v krajine, ktorá sa nachádza, ktorá sa vzmieta v konflikte, je to veľmi ťažké, pretože miestni spolupracovníci sú viac naviazaní na konflikt a je to cesta smerom k vyhrocovaniu konfliktu. A preto e, treba si dávať veľký pozor na to, aká interakcia existuje medzi medzinárodnou odpoveďou a miestnymi kapacitami. ICRC je skutočne najväčšou zárukou E, pre Červený kríž a pre Červený polmesiac, aj keď oni sú tým najlepším e, činiteľom, ktorý zasahuje na miestnej úrovne. Avšak e, častokrát sú súčasťou spoločnosti a nie náhodou, že sírsky červený polmesiac utrpel najväčšie obete v tomto konflikte. A preto by som chcel využiť tento príklad, aby sme si uvedomili, že musíme e, k tejto otázke pristupovať oveľa sofistikovanejšie a že medzinárodná scéna musí byť prítomná vo všetkých konfliktoch, aj keď e, samozrejme miestni spolupra- e, spolupracovníci vedia nájsť možno efektívnejšie riešenie. A na konci dovolte mi skonštatovať, že my, ako mnohí ďalší aktéry, sa zamýšľame nad tým, ako diverzifikovať naše finančné zdroje a ako môžeme inovovať naše tradičné zásahy. Digitalizácia eh, humanitárnej eh, pomoci eh, častokrát pomáha príjimateľom pomoci na mieste digitalizácia eh, musí byť eh, eh, využívaná a my to aj robíme. Napríklad tento rok nielen reformulujeme našu stratégiu, ale prídeme s novou digitálnou stratégiou a tým, vznik, tým sa stane z ICRC jedna z najinovatívnejších organizácií v oblasti poskytovania humanitárnej pomoci. Teda e, ide nám o to, aby eh, sme chránili údaje o zraniteľných oblasti, e, eh, zraniteľnom obyvateľstve, tak aby sme mohli im poskytovať ešte adresnejšiu pomoc. Myslím si, že som hovoril dosť dlho, avšak chcel som vám poskytnúť rámec, obraz o tom, v akom stave sa nachádza naša organizácia. Ďakujem za pozornosť. Je veľmi dôležité, myslím, e, aby sme vám poskytli dostatok času. Pán e, predseda, keď už vás máme medzi nami e, všetky otázky, ktoré ste nám predstavili, všetkému sa venujeme, najmä digitalizácii, je to veľmi dôležité. Treba samozrejme zavádza digitalizáciu aj do humanitárnej pomoci. A samozrejme hovorili ste aj o ďalších otázkach, problémoch, o e, finančných zdrojoch. Európska únia samozrejme sa snaží e, inovovať svoje e, programy dnes prebieha o tom debata, ako e, bude vyzerať budúci program Európskej únie v oblasti humanitárnej pomoci. Takže my na týchto témach pracujeme, na týchto otázkach. O týchto otázkach sme aktívni. Šalk, nech sa páči. Oui, je voudrais à mon tour remercier. Dovolte mi poďakovať sa pánovi Mavrerovi, predsedovi Medzinárodného výberu, výboru Červeného kríža. Vieme veľmi dobre, do akej miery ste zaangažovaní do humanitárnych záležitostí a e, samozrejme môžeme vás len chváliť. Mám však niekoľko otázok. Tá prvá otázka sa týka samotnej organizácie. E, máte svoje sídlo v Ženeve, ste predsedom Medzinárodného výboru, avšak e, popri vás funguje aj federácia. Federácia, ktorá združuje jednotlivé národné červené kríže. Skúste nás poinformovať, ako e, sú prerozdelené aktivity týchto dvoch organizácií. Pre nás by to bolo zaujímavé. Druhá moja otázka sa týka E, dokumentu Responsibility to Protect. Viem, že jeden z, vás, e, z vašich predchodcov, pán Sumaruga, je jedným z autorov tohto dokumentu. Je to dokument, e, v ktorom sa uvádza povinnosť chrániť a pomáhať. A myslím si, že tento dokument ide nad rámec len neutrálneho mandátu Medzinárodného výboru Červeného kríža potvrdíte toto konštatovanie a stotožňujete sa s odporúčaniami uvedenými v tomto dokumentu, alebo e, váš e, e, predchodca mal isté nejaké svoje vlastné záujmy, záujmy, pretože v tom čase, keď tento dokument písal, už nebol predsedom Medzinárodného výboru. Cecil? Ďakujem vám veľmi pekne, pán predseda, ďakujem za váš príspevok. Dovolte mi vyjadriť sa k trom bodom. Poprvé, e, spomínali ste diverzifikáciu e, pomoci, teda financovania pomoci. Dnes je veľmi dôležitý aspekt e, konvergencie rôznych zdrojov financovania, pretože mnohé krízy, mnohé konflikty, E, si vyžadujú urgentnú pomoc, avšak e, priamo na mieste e, musí ísť o istý katalizátor, ktorý posilňuje miestnu komunitu. Miestna komunita sa musí vymaniť len z tejto logiky čistej pomoci. Sú to osoby, ktoré sú stále odkázané na pomoc a práve z tejto závislosti sa musia tieto osoby, ktorým je pomáhané, e, vymaniť. A preto treba posilňovať ich odolnosť, posilňovať kapacitu jednotlivých území a týmto spôsobom by bolo treba ísť. Moja druhá otázka. E, ktoré osoby sú zaangažované do užívania a nakladania s humanitárnou pomocou? Pretože častokrát ide o miestne organizácie, spomeniem e, dva príklady, ale mohla by som spomenúť e, množstvo ďalších príkladov. Napríklad Demokratická republika Kongo, v ktorej je veľmi vážna bezpečnostná, politická, humanitárna kríza. A častokrát prostredníctvom vládnych organizácií e, častokrát táto pomoc sa nedostane k populácii, pretože konská populácia je vystavená rôznym e, krutým aktom samotnej vlády, ktoré sú, ktorá je zároveň mediátorom pomoci. Prich, e, má, máme k dispozícii najrôznejšie e, príklady, napríklad e, e, zabitie spolupracovníkov Červeného kríža v regióne Kasaj. Chcem tým povedať to, že ide tu skutočne o e, jeden subjekt, e, ktorý poskytuje pomoc a zároveň ktorý organizuje represálie. Alebo môžem sa vyjadriť o Mali, kde je úplne katastrofická situácia. Pred týždňom som sa vrátila z Mali a tam som skutočne mala možnosť priamo na mieste sa presvedčiť o tom, že v Mali je skutočne katastrofická situácia. Keď neurobíme nič, e, budeme čeliť ďalšej kríze v Mali. E, miestna humanitárna organizácia e, stratila priamo v Mali niekoľko svojich spolupracovníkov, čiže Kongo a Mali. Chcem sa spýtať, e, Akú dôveryhodnosť majú vaši partnery v týchto dvoch štátoch, pretože je veľmi dôležité e, zamyslieť sa nad tým, s kým spolupracujeme. Ďalej sa pýtame osoby, e, proti ktorým e, boli vedené útoky, napríklad Children Cafe je to organizácia, ktorá, ktorej sa nedostala dostatočnej ochrany. Rád by, rada by som bola, ak by ste sa k tomuto vyjadrili. E, spomenula som už región Kasaj v Kongu. Boli to vaši spolupracovníci, ktorí boli vyslaní do toho najnebezpečnejšieho regiónu, bez akékoľvek pomoci išlo o Švéda a o Američana Chcela by som vedieť, čo si myslíte o potrebe ochrany takýchto osôb, ktorí vstupujú do konfliktných zón, kde je skutočne bezpečnostná situácia katastrofálna. Ďakujem. Hovorím teraz za Erika Gerera, ktorý musel e, odísť. Žiaľ, má inú schôdzu, avšak chcel podporiť vaše slova že musíme urobiť samozrejme robiť viacej len, nielen hasiť tie okamžité potreby. E, priamo na mieste som videla videla som v e, nemocnicu doktora Kvegiho, videla som problémy s humanitárnou pomocou, jej limity. E, táto nemocnica dostala peniaze pre pomoc ženám, obetiam násilia. Avšak sú tam ďalšie problémy. Sú tam e, problémy napríklad s pôrodom. Nie kvôli e, násiliu, ale kvôli tomu, že išlo o chudobné ženy. Čiže je to, je, je to, je to taký aspekt e, na, humanitárnej práce, ktorý musíme ktorý musíme brať do úvahy. Tieto príklady e, e, ilustrujú tieto, tieto príklady ilustrujú, že e, v každej krajine existuje veľmi špecifický kontext a častokrát my nevieme urobiť konkrétne opatrenie. Musíme najprv samozrejme sa Eh, zoznámiť s konkrétnymi reáliami. The, the EU is paying to train the... Ja mám konkrétny eh, príklad eh, z mojej poslednej študijnej cesty, kde sa miestna armáda snažila prevziať kontrolu nad miestnym, nad miestnym územím, ktoré malo uh, E, mala v rukách neregulárna armáda a boli tam problémy s odlíšeným uniformiem. Teda e, určite existujú problémy, ktoré najprv, ktorým treba najprv porozumieť, aby sme boli schopní e, určiť riešenie predtým, ako vám dám, pán predseda, možnosť odpovedať. Obraciam sa na zástupkyni DG Echo. Mohli by ste sa prosím e, predstaviť, pretože neviem nájsť vaše meno na zozname. Ďakujem veľmi pekne. Volám sa Patrice Loranmu a som z jednotky Echo Strategy. A dovolte mi tri krátke postrehy, aby som len e, chcel potvrdiť, že ICRC je jedným z najlepších partnerov e, ECHA v Afganistane, samozrejme na Strednom východe, na Ukrajine. A po druhé, tak ako e, povedal pán predseda Maurer, e, v oblasti platnej legislatívy je to pre nás absolútna priorita a samozrejme my musíme ešte zintenzívniť e, našu prácu. Z ICRC intenzívne spolupracujeme Napríklad eh, minulý rok e, piati e, humanitní pracovníci boli, e, boli unesení, viacerí boli zabití práve z tých dôvodov, ktoré ste spomínali. Mnohí z nich boli aj vaši pracovníci. Chcem však veľmi vyzvihnúť fantastickú prácu, ktorú robíte. S týmto môžeme len súhlasiť. Šal ďalší bod. Dovolte mi, aby som pridal ďalšiu otázku ku tým, ktoré som už položil. Ja som si e, vedomý, do akej miery Červený kríž chce ostať nestranný, preto sa nepýtam na váš názor o prezidentovi Spojených štátov amerických. Um, bol však v Amerike prijatý zákon Global Aid Rule. Chcem sa spýtať, e, ako mm, ste sa vysporiadali s prijatím tohto zákona priamo v teréne, pretože je to e, zákon, e, ktorý sa týka mm, veľkého množstva humanitárnych pracovníkov. E, viem, že mnohí humanitárni pracovníci signalizovali, že tento zákon je problematický, Komisia a Európska únia ako taká sa snaží vyriešiť e, túto situáciu a zmierniť e, ten neblahý dopad e, tohto amerického zákona. Vedeli by ste sa vyjadriť i k tomuto zákonu? Ďakujem. Thanks a lot. Uh... Ďakujem vám veľmi pekne. Možno, že by som začal odpovedať vašou otázkou, pani predsednička, a potom budem odpovedať ďalším. E, čo by sme odporúčali. Nemali by sme pristupovať e, k reáliam takým administratívnym, byrokratickým e, spôsobom, ale musíme byť priamo na mieste, pracovať s miestnymi ľuďmi, s miestnymi komunitami, aby sme poznali ich potreby a vývoj ich potrieb. Ale žiaľ, ešte stále E, častokrát e, problémy a potreby ľudí vidíme byrokratickými okuliarmi z hľadiska rozpočtových zdrojov. E, my však musíme mať na zreteli ľudskú bytosť v celom rozsahu. Je to entita, je to subjekt, ktorý potrebuje našu pomoc a ktorá potrebuje vďaka nej ďalej žiť Častokrát sa používa slogan, že musíme mať človeka v prvom rade e, na zreteli, ale realita je častokrát iná, musím byť úprimný. Jeden z, jedna z kritických víziev, z najväčších víziev je to, aby e, sme brali e, ľudský bytosť ako e, osoba, ktorá je e, schopná definovať svoje potreby a ktorá je e, schopná e, sa hostiť zodpovednosti a e, samozrejme my to vnímame tak, že ľudia potrebujú mier, rozvoj a humanitárnu pomoc, ale my to vnímame tak len z toho dôvodu, že my máme na to rozpočtové prostriedky, ale ľudia majú potreby ako také. A to je základom našej činnosti. Základom našej činnosti je byť čo najbližšie k ľuďom, najbližšie ku konfliktu, tak aby sme formulovali, skoncipovali odpoveď na ich okamžité e, potreby. Zatiaľ však prebieha len taká abstraktná debata a častokrát e, E, sa boríme s tým, že nemáme tú ľudskú bytosť e, v centre záujmu. Počas mojich ciest e, si uvedomujem, že priority a potreby sú rozdielne na jednotlivých miestach a ak by sme lepšie načúvali ľuďom, programy by mali iný obsah, vyzerali by inak. Pre mňa je to zatiaľ kritickým problémom, že musíme pristupovať z dola nahor k humanitárnym programom. My musíme začať u ľudí, ktorých sa problémy, problémy týkajú. Spomínali ste Stredoafrickú e, republiku. E, samozrejme, môžeme spomínať aj e, tábory presídlených osôb, kde už e, tieto osoby vykonávajú ekonomickú činnosť. Teda vidíme, E, príklady, že e, ak máme k dispozícii nástroj, napríklad systém malých e, pôžičiek, i hneď môžu vznikať malé živnosti. Môžem použiť príklad kadernického salóna v takomto tábore presídlených osôb. Teda, ak vy v Európskom parlamente sa E, zhostíte tej úlohy lídra v ďalšej etape, e, ak sa vám to podarí na túto vec e, pozerať inak, teda akými nástrojmi vyzbrojiť humanitárne inštitúcie, bude to veľký krok vpred. Dovolte mi vyjadriť sa k niektorým otázkam, ktoré tu odzneli. Veľmi v skratke ICRC je formálne mm, švajčiarská nezisková organizácia, ktorá vykonáva svoju činnosť v mysle ženevského e, dohovoru a vykonáva činnosť v konfliktných situáciách a čo sa týka e, federácie, e, je to vlastne zozdruženie 120 národných organizácií Červeného kríža, ktoré riešia sociálne problémy a problémy po prírodných katastrofách. Teda E, národné spoločnosti Červeného kríža sú tie, ktoré sú priamo na tvári miesta, pretože v dnešnom veľmi zložitom e, svete, v veľmi zložitom kontexte častokrát máme na sebe naskladaných viacero problémov, konflikty, násilie, sociálne problémy a e, jedna národná organizácia musí podporovať inú národnú organizáciu, aby si vyriešila svoje problémy je e, úplne jasné, že e, v tých 15-20 najožehavejších e, konfliktoch my sme koordinátorom organizácií a zásahov Červeného kríža a Červeného polmesiaca, čiže spolupracujeme s národnými organizáciami a zároveň s miestnou sférou Samozrejme, stále máme na zreteli našu základnú činnosť a pomáhame organizáciám Červeného kríža. Teda federácia má na starosti sociálnu pomoc a reakciu v prípade prírodných katastrof. Čo sa týka e, zodpovednosti ochrany, je to veľmi e, zložitý koncept. Dovolte Dovolte mi v rámci odpovede na túto otázku skonštatovať, že humanitarizmus e, má charakter konsenzu. E, teda musíme si osvojiť všetci e, zodpovednosť za pomoc. A je to, o, o, teda my ako inštitúcia sa snažíme zasadzovať sa za túto e, koncepciu. Pôsobíme na základe Ženevského e, dohovoru ako zavrchovaná inštitúcia a e, národné inštitúcie sú našim partnerom. Je to politické záležitosť, či sa nám podarí v budúcnosti ten nacionalizmus nejakým spôsobom prekonať iným konceptom, aby sme mohli mm, tie konflikty riešiť riešiť prúžnejšie, ale zatiaľ to nie je koncepcia, ktorú by sme využívali. Aby som uh, spomenul Cornelia Suma Ruka, bol súčasťou m, m, pri vytváraní tohto tejto koncepcie, keď bol predsedom ICREC, e mm, mm, je e, to aj reflexia osoby, ktorá najlepšie roky svojho života venovala humanitárnej e, pomoci a povedala, nie je postačujúce len konsensuálnu humanitnú pomoc urobiť, musíme urobiť aj niečo naviac musíme e, si e, stanoviť aj vlastné e, limity, aby sme boli neutrálni v konfliktoch. Samozrejme uznávame, že nemôže to byť len naša organizácia, ktorá všetko vyrieši. A to ma privádza k lokálnym inštitúciám, ktoré ste spomenuli pokiaľ ide o, o Medzinárodný červený kríž a, a pol mesiac e, červený a mimovládne organizácie. Na jednej strane e, vidíme všetky e, výhody existencie e, lokálnych mimovládnych organizácií, ktoré sú blízko k ľuďom, blízko k spoločenstvu, ktoré majú pohľad do fungovania spoločenstva. A na druhej strane tieto lokálne inštitúcie sú často slabé a môže ich využívať a zneužívať štát či vojenské zložky. Myslím si, že tu neexistuje nejaké všeobecné pravidlo. Ja by som sa prihováral za to, aby sme sa presne pozreli na vec, aby sme zistili, ako môžeme lokálne iniciatívy ochrániť pred zneužívaním Hm, majú totiž mnohé výhody pri e, pomoci e, ľuďom a musíme sa tiež pozrieť na to, ako e, by sme zo zahraničia mohli inteligentným spôsobom chrániť tieto lokálne inštitúcie, aby mohli chrániť ľudí. A môžem povedať toľko, že extrémne komplikovaná situácia v niektorých častiach Konga dnes v Káze tiež ilustruje tú dilemu asi síce eh, preventívne eh, výdavky. Máme veľké problémy eh, pri humanitárnej a preventívnej misii, pokiaľ ešte k vypuknutiu konfliktu nedošlo, pretože tá infraštruktúra pomoci je štrukturovaná tak, že sa mm, reaguje, keď sa už tie zlé veci udiali. Musíme rešpektovať medzinárodné humanitárne e, právo. A, musíme ale vidieť už vopred, že e, konflikt hrozí a prevencii sa venovať. To je komplexná agenda preventívnej e, pomoci. Ja e, by som sa rád prihovoril za e, integrované finančné nástroje. Vidím tu po konceptuálnej stránke potrebu integrovaných nástrojov a zároveň vidím nevyhnutnosť a potrebu odpovedať na určité konkrétne situácie rôznym spôsobom a treba vidieť rozdiel medzi eh, podmienečnou pomocou, ktorá ide ruka v ruke s eh, miléniovými cieľmi, eh, s politickými cieľmi spoločnosti, s nestrannou humanitárnou pomocou. V tomto vidíme aj zámer. Tieto fondy sa manažujú integrovaným spôsobom spôsobom eh, v konečnom eh, dôsledku, a za to sa aj ja prihováram, je, že je potrebné eh, ponechať priestor aj pre nepodmienenú humanitárnu pomoc, ktorá nám umožní pomôcť ľuďom v komplikovaných situáciách skôr než sa eh, budú používať eh, stále eh, rovnaké metódy vynakladania finančných prostriedkov. A tiež opakujem, musíme sa vyhnúť duplikácia, musíme sa pozrieť na to, aby ten systém bol robustný, musíme si nadefinovať politiky, e, ktoré mm, sa vyhnú e, mm, nejakej fragilite, nejakej krehkosti a musíme si uvedomiť, že chceme chrániť ľudí a preto potrebujeme e, mať aj flexibilitu v rámci operatívnych činnosti. A čo dnes vidíme, je žiaľ um, niečo iné a to je veľký problém. A toto sú aj tie obrovské medzery, ktoré ešte máme v situáciách, kde by som dúfal, že rozvojové agentúry budú prítomné, prítomné nie sú, pretože ešte uh, tam nie je oprávnenosť na rozvojovú pomoc, pretože konflikt ešte stále prebieha. A preto sa musíme rozumne pozrieť na to, ako by sme rozvojovú pomoc mohli mohli skôr priviesť do týchto e, krajín. Minulý rok v kontexte e, krízy e, nedostatku potravín v Somálii a v iných krajinách nás oslovila Svetová banka. Spolupracovali sme s ňou, pretože keď sa poskytujú finančné prostriedky rozvojovým krajinám na riešenie e, situácie s potravinami. A často e, tam nie je ani iná možnosť, než e, ísť pomocou týchto ľudí pracujúcich priamo v teréne, ktorí riešia problematiku. A áno, viem, čo máte na mysli a ja by som vás chcel požiadať, žiadať, aby ste sa postarali o takú obozretnú rovnováhu. Ehm, treba vedieť samozrejme, ehm, koľko finančných prostriedkov je kam nasmerovaných, ale tiež ako sa vyhnúť duplikácii a ako sa ehm, zastať tých kľúčových cieľov, ako bolo povedané, a tiež metodológií, ktoré môžu byť iné v závislosti od kontextu, záleží to od toho, ak aký konfliktný, aká konfliktná oblasť to je. Už máme len niekoľko minút, hovorí pani predsednička, takže k ochrane humanitárnych pracovníkov. To je naozaj veľký problém súvisí s fragmentáciou aktérov, s, mm, so zlou možnosťou predpovedať vývoj eh, v týchto oblastiach. Ale sú tam dve filozofie. Jedna, ktorú víta ICRC aj um, Červený kríž a druhá systém OSN. E, tí e, chránia zbraňami a e, zabezpečujú humanitárnu pomoc a my pracujeme prostredníctvom mm, rokovaní. Nikdy nepôsobíme prostredníctvom zbraní a pozeráme sa na, keď sa pozrieme na výsledky výsledky. Obe strany majú problémy pri zabezpečení e, svojich operácií, ale určite nie je pravdou, že e, zbrojené zabezpečenie tejto humanitárnej pomoci e, má za následok lepší, bezpečnejší život ľudí priamo na mieste. Myslím si, že som E, tlmočníkom. Pani predsednička hovorí, že môžu odísť a my to dokončíme v angličtine. What uh, Mr. Guerrero uh, mentioned just once again highlight that when we are in a context today, we have long, long departed from a sort of sliced approach, for instance, to health and humanitarian issues